existujúce siete na prepojenie žien v jednotlivých vidieckých oblastiach. Ďakujem, pani komisárka. Končím hl- diskusiu. Hlasujeme zajtra na poludne. No a podľa programu teraz nasleduje správa pána, pána Marineska. Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky. Na úvod dostane na 4 minúty slovo spravodajca, nech sa páči. No, komisár, Ďakujem pani eh, predsednička, pani komisárka. Um, zmluvy o pristúpení Bulharska, Rumunska a Slovenska predpokladajú uh, odstavku uh, jadrových elektrární, ktoré nie je možné uh, rentabilným spôsobom modernizovať. Neboli však pokryté všetky náklady na odstavku týchto jadrových elektrární, ako aj na e, spracovanie e, jadrového odpadu, dekom, dekontamináciu použitého paliva a ďalšie výdavky. Takisto je potrebné nahradiť e, výpadok elektrickej energie a zabezpečiť ďalšie ďalšie opatrenia prispievajúce k modernizácii energetickej infraštruktúry. E, e, takisto e, osoby, ktoré pracujú pri jadrových reaktoroch, musia mať zabezpečenú vysokú mieru ochrany. Finančná pomoc bola stanovená a bola stanovená aj jej maximálna výška a po vypracovaní plánov na postupné vyradenie jadrových e, elektrární z prevádzky e, ešte stále e, narastajú náklady. Od Európska únia vyčlenila na tento účel 2,8 miliardy eur. Európska komisia však musí vyjasniť niektoré veci Eh, ak sa európske prostriedky využili na zabezpečenie eh, bezpečnosti eh, vyraďovania jadrových elektrární, tak je otázka, či je dostatočná koordinácia medzi troma existujúcimi programami a či sa dostatočne využívajú získané skúsenosti a takisto, či sa realizujú projekty financovania, ktoré boli eh, vypracované s cieľom znižovať náklady, alebo či naopak ešte existuje možnosť eh, pridať nové aktivity a dodatočné finančné prostriedky. Pokiaľ by bolo potrebné pre energetické prostriedky eh, vyčleniť dodatočné

dámy a páni aj po skončení finančného výhľadu na obdobie e, do roku two thousand and thirteen a preto považujem za potrebné zvážiť vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na projekty vyraďovania týchto troch nukleárnych e, tovární z prevádzky. ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. V Európskej únii je 143 eh, jadrových elektrární v marci eh, roku 2010 eh, jadrová energia predstavovala približne 28 energetického mixu Európskej únie. Hovoria o tom štatistiky príslušnej agentúry. Eh, udalosti v Japonsku poukazujú na rizika v tejto oblasti a e, vyraďovanie jadrových e, elektrární z prevádzky v, tejto sme, v tomto smere e, predstavuje takisto veľmi veľkú výzvu aj z hľadiska finančných prostriedkov vyčlenených pre Litvu, Bulharsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. Jadrová energia môže znamenať riziko aj pre ľudskú ľudské zdravie a preto je potrebné finalizovať plány postupného vyraďovania. A takisto musí v tomto smere prijať opatrenia Európska, únia, e, Európska komisia ktoré by e, predpokladali aj e, ďalšie aktivity v oblasti vyraďovania. Ďakujem. Ačiū gerbama pirmininkę, gerbama komisarę. Norėčiau pasveikinti savo kolegą ir Balčitis, ďakujem pekne. Pani komisárka, ja by som chcel poďakovať môjmu kolegovi a chcel poďakovať tiež za spoluprácu pri vypracovaní tejto správy. Počas prístupového procesu e, tri krajiny sa zaviazali k komplexným záväzkom a to je odstávka odstávka reaktorov jadrových elektrární. Európska únia preukázala solidaritu e, tým, že pridelila finančnú pomoc na odstavenie, ako aj e, prispieva zmierneniu negatívnych dopadov. Ja chápem, že sú tu stále nevyjasnené otázky, komplexné administratívne štruktúry členských štátov, a ktoré neumožňujú čerpať prostriedky. Ja si myslím, že Európska komisia by mala zohrať lepšiu koordinačnú úlohu a, a rovnako mala členské štáty podporovať pri vytváraní alternatívnych zdrojov energií a hľadaní. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán Ferreira. Pani predsednička, takmer polovica členských štátov EÚ na svojom území má jadrovú energiu alebo jadrové elektrárne. Väčšina z nich je veľmi stará alebo stará a preto treba zaistiť, že niektoré z nich eh, budú odstavené z bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodov ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, čo sa týka nových členských štátov. Tak eh, na odstavenie na odstavenie jadrových elektrární mali dostávať podporné prostriedky EÚ. To by však nemalo eh, spochybňovať alebo nejak ohrozovať uskladňovanie odpadu a adaptáciu jadrových elektrární, ako aj výrobu ehm, elektrickej energie z iných zdrojov. No a táto štúdia zohľadňuje sociálne dopady. Okrem všetkých eh, ostatných eh, otázok,

víta správu o vyraďovaní jadrových elektrární z prevádzky v nových členských štátach. Štátok. Toto je pre EÚ absolútna priorita, preto komisia pripisuje veľký význam úsiliu o uľahčenie bezpečného vyraďovania z prevádzky jadrových elektrární, ktoré neboli modernizovateľné na potrebný štandard bezpečnosti. Chcel by som e, vás, e, chcela by som vás uistiť, že súhlasíme s tým, že e, členské štáty musia poskytnúť podrobné plány vyraďovania z prevádzky, ako aj finančné plány. Vieme, že finančné prostriedky boli z väčšej časti vyčlenené na aktivity spojené s vyraďovaním z prevádzky, ale komisia musí zabezpečiť aj prísne monitorovanie využitia týchto prostriedkov. Komisia presadzuje e, zásadu znečistovateľ platí a preto zdieľame názor parlamentu, že finančné zdroje na vyraďovanie e, sa e, musia využívať už počas operatívneho života jadrového zariadenia. Musia sa využívať transparentným spôsobom a prostredníctvom prostriedky na e, vyraďovanie z prevádzky musia byť e, podrobne monitorované. Pre nás je veľmi dôležité aj to, že správa sa zameriava na účinnosť a efektívnosť financovania EÚ pre vyraďovanie e, jadrových elektrární z prevádzky. vo viacerých častiach správy sa uznáva, že hlavným cieľom financií z EÚ bolo zabezpečiť, že sa reaktorové jednotky E, bloky e, vyradia z prevádzky z bezpečnostných dôvodov. E, preto prvok bezpečnosti je najdôležitejší pri posudzovaní účinnosti a efektívnosti financovania EÚ. E, podpora zo strany EÚ nikdy nemala za cieľ pokryť plné náklady na vyraďovanie ani e, náhradu všetkých ekonomických dôsledkov. E, išlo len o kompenzáciu nákladov v počiatočnej etape. Komisia zdôrazňuje, že plnú zodpovednosť za vyraďovanie jadrových zariadení má členský štát musí zabezpečiť podrobné e, e, plánovanie e, s presným harmonogramom, ako aj, vypra- vy, aj vymedzením nákladov. Chcel by, chcela by som sa poďakovať za e, túto e, rozprávu, pretože vo svetle toho, čo sa deje v Japonsku, táto diskusia je vysoko aktuálna, pretože bezpečnosť jadrových zariadení musí splňať najvyššie štandardy a komisia bude e, naďalej s troma dotknutými štátmi diskutovať o možnostiach rozsah finančnej podpory aj po roku 2013. Ďakujem, končím, eh, hla, končím rozpravu, hlasujeme zajtra na poludne. A podľa, program, podľa programu teraz následuje správa pána Arifa eh, Európska Európskom